Uh, let me open this meeting. Dovolte mi otvoriť dnešné stretnutie. Rada by som privítala všetkých, ktorí prišli do tejto miestnosti. Pravdepodobne viete, že máme ďalšie tri sály, v ktorých je možné počúvať naše vysielanie, pretože bohužiaľ sa nedá použiť hlavná sála, pretože sú tam isté technické problémy. A takto sme vyriešili tento problém, že aj v parlamente a vo výbore regiónov sa teraz bude rokovať vo viacerých miestnostiach naraz cez e, teleprenos. Vítam vás na podujatí, ktorý sa nazýva Otvorené dni. Niekedy ste prišli e, z menších mestečiek, niektorí z vás z veľkých metropol, z regiónov, aby ste všetci participovali na dialogu, aby sme si vymieniali názory, námety. Rada a srdečne Eh, vítam predsedu Európskeho parlamentu, pána Martina Šulca, predsedu Európskej rady, pána Hermana van Rompuja. Vítam Eleny Mavru, zastupujúcu prez, predsedníctvo, cyperské predsedníctvo eh, za ministerstvo vnútra a vítam Joseho eh, Ramona Luisa Valkareza Sisa, ktorý je predsedom výboru regiónov a ja sa volám Danuta Hibner. Tí z vás, ktorí ma nepoznáte, som predsedníčkou výboru REGI v parlamente výboru pre regionálnu politiku. E, rada by som vás informovala o technických záležitostiach, kým začneme s rozpravou, ktorá sa týka hladkého fungovania tejto schôdze. Informujem vás najmä o tom, že toto stretnutie sa vysiela cez internet a takisto to preberajú služby Europe by Satellite. Teraz mi dovolte niekoľko slov tým kolegom, ktorí sú v miestnosti Jan 4Q2. Na stoloch majú hárky, prostredníctvom ktorých môžu položiť otázky panelistom. Ďalej e, používame Twitter. E, keď použijete hashtag EU Open Dice, tak sa môžete zúčastniť aj cez Twitter. Ďakujem kolegovia, že ste všetci tu. Toto stretnutie je akýmsi rozšírením podujatia Otvorené dni 2012. Čas skutočne rýchlo letí. Ja by som rada povedala i to, že pravdepodobne všetci z nás majú pocit, že sa stretávame v kritickom období, v čase, kedy naozaj zavladol pesimizmus a v takýchto chvíľach je mimoriadne užitočné obzrieť sa späť a uvedomiť si, že európska integrácia naozaj zaznamenala mnohé úspechy, nielen jednotný európsky trh, ale aj politika súdržnosti boli naozaj nástroje, ktoré pomohli Európe, ktoré pomohli spomaliť krízu a ukazuje sa aj, že hlboké rozpory a štrukturálna konvergencia oslabuje Európu. Preto musíme e, navodiť novú dynamiku a táto kríza ešte vyjasnila ďalšiu vec. Všetci sme súčasťou tej istej Európy. Európa nie je iba sumou nezávislých národných hospodárstiev, regiónov a miest, ale investovanie medzi do toho, aby sa neprehlbovala konvergencia medzi nimi, je zásadnou aby všetci mohli mať osoch z toho, že sa stanú súčasťou jednotného vnútroeurópskeho trhu. Tým budeme všetci silnejší a budeme schopní benefitovať z expandujúcich trhov slabších hospodárstiev a ekonomik. Politika súdržnosti vie, že rastúca konver- konvergencia a vzájomná závislosť jednotlivých území sa v podstate môžu stať motorom rastu v Európe. Čo sa týka e, vynakladania finančných prostriedkov trvalo udržateľným spôsobom, to posilňuje štrukturálne reformy a investície aj súkromné, aj e, verejné sa stávajú e, hnacím motorom rastu. Rámec, rozpočtový rámec 2014 eh, až 2020 bude podporovať investovanie, bude podporovať rast. Ak rada sa pevne postaví za agendu rastu a bude odstraňovať prehlbujúce sa rozdiely, potom môžeme mať naozaj veľmi dobrý rozpočet. Odovzdávam slovo pánu Martinovi Šulcovi, predsedovi Európskeho parlamentu. Nech sa páči, máte slovo. Dank Srdečne ďakujem, vážený pán predseda Fan Rompuy. Milý Herman, vážená pani ministerka Mavru, vážený pán komisár, vážený pán predseda Valkar Selsiso, vážená pani predsedníčka Mila Danuta, vážené dámy a páni Veľmi sa teším, že dnes v Európskom parlamente sme sa stretli. Sme sa tu e, stretli na 10. Európskom dni regiónov a miest. Naše regióny a mestá majú pred sebou extrémne ťažkú úlohu v časoch zmenšujúcich sa zdrojov v pokladniciach sa musíme snažiť pokryť základné potreby ľudí. Základné potreby. Po priestore na bývanie, dobrých školách, nemocniciach, zdravej vode, spolahlivých dopravných prostriedkoch, zaplatiteľných zdrojoch energie. V časoch úspornej politiky sa rastové impulzy, ktoré vychádzajú z týchto opatrení, pretože sú to všetko opatrenia štruktúrálnej, koheznej politiky, regionálnej politiky. V časoch krízy sú to práve tie opatrenia, na ktoré sa musíme spoliehať, aby sme sa z krízy dostali. A na to regióny a mesta potrebujú prostriedky z EÚ. Dnes o mnoho viac než kedykoľvek predtým, pretože peniaze z EÚ, ktoré sú venované do týchto oblastí, sú skutočnými nástrojmi investícií na vytvorenie pracovných miest. Vážené dámy a páni, my ako členovia Európskeho parlamentu debatujeme veľmi intenzívne momentálne s Európskou radou o mm, finančnom rámci rozumnom pre obdobie 2014 až 2020. A my v Európskom parlamente e, s prevažnou väčšinou sme si istí, že rozpočet EÚ nie je peniazmi pre Brusel, ktoré sa majú v Bruseli um, rozšafne vyhadzovať, ale sú to peniaze, ktoré sa majú použiť v Európe, vo vašich regiónoch a mestách, pre vašich občanov. Najmä vtedy, keď rozpočet EÚ je komplementárny e, s národnými rozpočtami. A takto sa dá tlak úspor, ktorý leží na placiach regiónov a miest, a priamo leží na pleciach občanov, dá sa zmysluplne použitou regionálnou a štrukturálnou politikou zmierniť. Zmrazenie súčasných prostriedkov EÚ alebo dokonca znižovanie objemu prostriedkov, tak ako sa o tom diskutuje, by možno bolo populárne pre tých, ktorí to chcú, ale ja z pohľadu Európskeho parlamentu chcem povedať, že takéto znižovanie prostriedkov je výrazne nezodpovedné, pretože rozpočet EÚ je najväčším stimulačným opatrením, ktoré v EÚ existuje, ktoré je treba práve teraz zmenšiť rastie nezamestnanosť. Posledné čísla 25,5 miliónov ľudí nezamestnaných. Európa potrebuje predovšetkým jediné pracovné miesta. Práve preto sme sa my ako Európsky parlament v poslednej fáze rokovaní o um, mnohoročnom finančnom rámci, v rámci rozhodli, že povieme jasné nie všetkým plánom, ktoré by zničili Európu prílišným šetrením a povieme áno cieľeným investíciám do inovácií, rastu a výskumu. Najmä v posledných dňoch som sa stretol so Zožem, Josem Manuelom Barozom v Bratislave. Bola tam hlavnou témou kohézia. 15 z 27 vlád EÚ tam bolo zastúpených. Chcem poukázať na to, že je to väčšina členských štátov EÚ a s inštitúciami týchto krajín sme si boli zajedno v tom, že vnútorná um, kohézia by mala byť e, v tejto oblasti naďalej hlavným cieľom nášho snaženia. Kohezná politika je spoločnou investíciou do našej spoločnej budúcnosti. Rád by som vám sprostredkoval niekoľko poznámok z nášho pohľadu týkajúce sa tohto rokovania nechceme prístup top-down, teda z vrchu dole, nechceme jasne stanovené percenta, práve naopak chceme prístup zo spodu nahor, otvorenú debatu o tom, aké politiky s najvyššou európskou pridanou hodnotou sa budú financovať. O tom, ako bude vyzerať budúca kohezná politika, sa už v parlamente rozhodlo. A e, teraz by sme mali len diskutovať s radou o jasných líniách, o jednoznačnom odmietnutí makroekonomickej kondicionality zo štrukturálnych fondov pre Európsky sociálny fond. Máme jasne stanovené zadania Európskeho parlamentu. Aj toto všetko je potrebné prefinancovať. Mali by sme stále myslieť na to, aké by to malo následky, ak by člens- niektoré členské štáty sa presadili so svojimi požiadavkami ušetriť 100 miliárd eur. Teraz cez víkend som si prečítal v novinách, že sú tu niektoré, ktoré chcú šetriť dokonca 200 miliárd eur. Celkom konkrétne to znamená, a teraz vám to tu hovorím, pretože to musíte vedieť, že to znamená pre vás menej regionálnej podpory pre vás, menej regionálneho rozvoja u vás doma, znamená to menej študentov v rámci programu Erasmus a znamená to menej všetkého toho, čo znamenalo naše úspechy doteraz. Menej pre Európsku úniu nemôžeme dosiahnuť nedosiahnuteľné. Tak ako šéfovia štátov a vlád to robili v posledných rokoch, nemôžeme prenášať na plecia EÚ čoraz viac úloh. Nedá sa v každom roku rozhodnúť o novom usmernení a smerovaní EÚ. Pre, teraz máme stratégiu Európa 2020, predtým to bola Lisabonská stratégia. Nemôžu to byť čoraz stižiadostivejšie projekty od um, reaktoru ITA až po uh, satelitný navigačný systém Galileo. Zároveň však hovoríme, že nebudeme reformovať uh, poľnohospodárstvo. Žiadny rabat sa nebude dotknutý, ale nedostaneme viac peňazí hovorím vám už teraz, kde to skončí a ako to skončí. Dramatickými úsporami v rámci kohoznej politiky a s tým spojené zostrovanie situácie a rozpad EÚ, myslím, že to vám už nemusím vysvetľovať. Ku konkrétnej situácii v roku 2011 sa 12 miliard eur venovalo na legitimné E, projekty, malo byť ich, táto suma mala byť na to venovaná, ale neboli vyplatené tieto peniaze. Už v septembri v roku 2011 bola určitá suma prostriedkov vyčerpaná to, čo nám teraz e, odporúčajú, alebo chceli by odporúčiť šéfovia štátov a vlád ako ďalší postup, na to vám môžem už teraz povedať, že takéto opatrenia nie sú financovateľné, pretože požiadavky, ktoré viedli k navýšeniu výdavkov, neprišli od Európskeho parlamentu alebo z, e, z komisie alebo z rady, prišli z členských štátov. A kto odmieta dať k dispozícii peňažné prostriedky eh, na tieto požiadavky členských štátov samotné členské štáty. Nedá sa pravou rukou schváliť niečo, čomu sa bránime ľavou rukou. Dámy a páni, takto nemôžeme robiť zodpovednú politiku. Preto je Európsky parlament pripravený tvrdo bojovať a tvrdo rokovať. V rokoch 1999 až 1998 v rokoch 93 až 99 to bolo 1,8,1 HDP predstavovalo 1,06 v poslednej dobe. K téme úspor sme úsporným parlamentom. Dnes 1 požadujú niektoré krajiny a ak si pozriem mieru inflácie posledných rokov, je 1 percentná požiadavka znížením výdavkov o 14 dokonca dokonca 15 teda 15 určitých opatrení a projektov sa nebude môcť zrealizovať. Ale ktoré by to mali byť, ktoré to budú tie, ktoré sa nezrealizujú, to nám rada už nepovie. Musí nám byť, dámy a páni, jasné toto. Bez toho, aby sme sa dohodli na prioritách, nebude možné udržiavať zmysluplnú politiku. Európa potrebuje pracovné miesta, konkurencieschopnosť a rast. Práve preto sme formulovali požiadavku po primeranom rozpočte EÚ. Vážené dámy a páni, tu v Európskom parlamente vlády, regióny a mestá sú partnermi v snahe nájsť východisko z krízy. My všetci, tak ako aj vy tu v parlamente, členovia Európskej rady, ako aj členovia komisie, my všetci sme v službách občanov Európy. Ten, táto služba občanom a občiankam nás zavezuje k solidarite. S veľkými obavami sledujem, že kríza, v ktorej sa práve teraz nachádzame, vyvoláva centrifugálne, e, dostredivé sily v Európe k odsolidarizovaniu Naša únia sa možno bude musieť rozdeliť na malých a veľkých, bude tam boj medzi e, chudobnými a bohatými. Je to veľmi nebezpečné. Buď všetci e, vyhráme, alebo všetci prehráme, pretože sme silní len vtedy, ak budeme spoločne pracovať. Prajem vám pre dnešný deň úspešné rokovania a porady. Na tomto mieste sa chcem výslovne poďakovať za pozvanie a za možnosť, že vám to dnes tu môžem prezentovať a povedať. Avšak e, v prítomnosti pána Van Rompuja e, chcem sa poďakovať aj jemu, pretože som, musím tu teraz konštatovať v prítomnosti pána Van Rompuja, nie je to samotný pán predseda Európskej rady, ktorého teraz by som chcel kritizovať, ale pokladám e, pána Fan Rompuja za veľmi otvoreného e, partnera v dialogu o problémoch, e, ktoré máme v EÚ a to isté platí aj pre členov komisie a najmä pre zástupcov cyperského predsedníctva, ktorí v tejto ťažkej fáze sa veľmi snažia. Pani Danuta Hübner, skvelá predsednička nášho výboru, k tej sa nemusím vyjadrovať. A keďže predseda španielského regiónu, tu predseda výboru regiónov, tak to je tiež určitým symbolom a znamením a myslím, že sa nám podarí spoločnými silami sa dostať z krízy. Ďakujem. Uh, Ďakujem, pán predseda, za to, že ste tu medzi nami aj za všetko, čo ste nám povedali. A teraz by som rada pozvala predsedu Európskej rady, pána Hermana van Rompoja. Mr. President of Ďakujem, pán predseda Európskeho parlamentu, vážený Martin, pán um, predseda výboru regionov, pán Valkarsel, pani predsednička výboru Európskeho parlamentu pre regionálnu politiku, pani Hybnerová, pani ministerka vnútra Republiky Cyprus, pani Mavru a vážený komisár Hahn, dámy a páni. Je um, mi potešením, že môžem tu vystúpiť e, tu pri otvorení vášho 10. otvoreného dňa. Je to najväčší e, deň v Európe venovaný regionálnemu a mestskému e, rozvoju a tu sa 6 tisíc účastníkov zúčastňuje na viac ako 100 seminároch v Bruseli spolu s viac ako 400 miestnymi podujatiami v 38 štátmi v Európe. Toto je jedinečný priestor pre regionálnych účastníkov, aby sa podelili o svoje názory a skúsenosti. E, Regióny a mesta často e, vedú inováciu novej politiky. Máte z prvej ruky skúsenosti o tom, čo funguje a čo nie. Zdieľanie týchto skúseností je podstatné Viem, eh, ako sa angažujete pri riešení víziev, ktoré mm, sú pred eh, európskymi očami a v neposlednom rade aj tie, ktoré vychádzajú z európskej krízy, ktoré zažívate každý deň. Tiež zohrávate úlohu pri zvyšovaní povedomia verejnosti o tom, o čo ide a toto je mm, samotné kľúčové pre úspech medzi e, tými ponaučeniami, ktoré sme získali z tejto euro- ekonomickej krízy, je ponaučenie vzájomnej závislosti. Nielen medzi našimi štátmi, ale aj vnútri v štátoch medzi rôznymi úrovňami e, verejnej správy a verejného konania. A nehovorím len o udržateľnosti verejných financií, kde sú väzby medzi regionálnymi a národnými a európskymi úrovňami zjavné, ale aj o politikách a osobitne o mm, politikách e, pre rast a tvorbu pracovných miest. Všetci máme jeden jasný spoločný e, cieľ, e, aby z Európy bol priťazlivý kontinent pre život a prácu a tvorbu bohatstva a jeho míňanie pre všetkých občanov a na to e, potrebujeme e, kvalitný rast e, a sociálny dialog a súdržnosť a spravodlivosť. Od roku 2008 Európa má dve súvisiace krízy, bankovú krízu a krízu štátneho dlhu. A tie sú tiež spojené s ekonomickou a sociálnou krízou. Tieto mohli mať aj účinky, ktoré e, by narušili e, terajšiu situáciu až nadmieru toho, čo sme videli a tiež spôsobiť ťažkosti v ďalších štátoch. Ale všetky tieto účinky boli mm, udržané pod kontrolou, pretože verejné orgány do toho zasiahli a stále zasahujú a pomáhajú štátom, ktoré e, majú finančné ťažkosti a pomáhajú bankám, aby ich účinnejšie regulovali a aby pomohli pracovníkom prekladnúť toto obdobie napätia a tiež absorbovali e, tieto šoky. Bez e, ťažkostí a rozporov to nejde a ešte tieto úlohy nie sú naplnené, ale je to snaha, bez ktorej by určite náš kontinent e, sa stretol s katastrofou. V tejto súvislosti chcem povedať, že e, daňová konsolidácia nie je samoučelný cieľ, ale je to potrebná podmienka pre rast, e, keď sa rozvoj dlhu ukáže ako škodlivý. Keď sa toto stane, tak úrokové miery rastú a e, dopyt klesá a trpí tým rast. A to je presne situácia v niektorých štátoch otázka o tom, e, ako robiť konsolidáciu, ktorá je nevyhnutná inteligentným a sociálnym spôsobom a spôsobom, ktorý znovu nastolí dôveru a vytvorí podmienky pre rast, aby mohol pokračovať. Štruktúralne reformy sú e, hlavná páka, ktorú máme k dispozícii Väčšina štátov e, začali hlboké štrukturálne reformy, aby e, zvýšili konkurenceschopnosť, e, investície a zamestnanosť. A poučili sme sa z toho, že tí, ktorí to robili v minulosti, ako Nemecko pred 10 ročím a Švedsko a Fínsko pred 20 ročiami, znesli krízu ľahšie ako iní. A, a Odvážne reformy e, sú teraz na ceste v celej Európy a e, sú proti e, záujmom všetkých druhov. Vo finančnom svete, v energetickom sektore, na spracovnom trhu a aj v chránených službách. A sociálna snaha môže byť naplnená len, keď sa táto rozšíri a keď obete sa rovnomerne rozdelia. A tiež nám to pomáha naučiť sa jeden od druhého. My e, teraz všetci dobre vieme, e, že mm, zlyhanie alebo úspech e, jedného štátu môže zmeniť výhľady pre všetkých, ale rovnako niektoré z tejto práce, ktoré majú zabezpečiť prostredie priazne pre rast e, možno dosiahnuť len spoločne na úrovni EÚ. Napríklad spoločný trh e, je to nevydaný úspech, e, kde stále môžeme dosiahnuť viac cez integrované energetické služby a digitálny trh. A prvý balík prehlbenia spoločného trhu sa teraz dokončuje v Rade a v parlamente. Okrem iného tu posudzujeme profesionálne kvalifikácie, účtovníctvo, obstarávanie a mm, fondy rizikového kapitálu komisia navrhla druhý balík 12 ďalších kľúčových krokov. Alebo napríklad e, zabezpečenie nových trhov pre naše firmy v zahraničí a zabezpečenie rovnakých podmienok. Medzinárodný obchod je kľúčový, rast pre, kľúčový motor pre rast. My teraz e, rokujeme o dohodách o voľnom obchode s mnohými štátmi. Napríklad mobilitu napriek e, veľkej nezamestnanosti e, je viac ako 2 milióny voľných pracovných miest e, v Európe a mali by sme robiť to, čo Erasmus dosiahol v oblasti štúdia. A mm, čo sa týka financí, tu Európa môže pomáhať svojim bežným rozpočtom a keď sa to zvýši len na 1% európskeho HDP, bolo by to asi 1 trilión eur počas 7 rokov. A toto môže mať e, obrovský účinok čo do pákového efektu a môže to umožňovať investície pre rast, e, pre, s potenciálom pre celú európsky rast, čo by ináč nebolo možné. A preto chcem tu doriešiť otázku viacročného finančného rámca únie na osobitnom samite Európskej rady v novembri. Toto je politická výzva e, v tom, že to um, potrebuje jednohlasnú dohodu viacerých členských štátov a súhlas Európskeho parlamentu. Toto však e, sa teraz diskutuje na rôznych rovniach už viac ako rok. Tie zvyšné e, rozdiely v národo, názoroch e, sa týkajú sumy, ktorá je menej ako 0,1 z HDP. Je to určite v schopnosti 27 hlav štátov a vlád, aby našli kompromis o tejto sume. To je oveľa nižšia ako sumy, o ktoré išlo v ostatných posledných diskusiách. Potrebujeme dohodu o viacročnom finančnom rámci v novembri. Neúspech by znamenal neúspech pre tvorbu pracovných miest a rast. Okrem rozpočtu máme Európsku investičnú banku, najväčšiu viacstrannú banku na svete je veľmi dobre známa u širokej verejnosti, ale viem, že mnohí z vás vedia, že je to aj partner v mnohých rozvojových infraštruktúrnych projektoch. Nedávno eh, dohodnuté zvýšenie kapitálu o 10 miliard eh, rozšíri jej uverovaciu schopnosť o 60 miliard eur a podporovať eh, nové investície až do 108 miliard. Teraz mi dovolte hovoriť o v regiónoch. Tieto sú dôležité ekonomické hráči. Napríklad e, e, v regiónoch Európy e, tieto v rámci svojej zákonodárnej právomoci čerpajú v rozpočtoch 800 miliard eur každý rok a je to kľúčové pre verejné služby a pre investície a stratégiu rastu. Regióny sú tiež kľúčové pri plnení programu Európy 2020 a tiež dobrého využívania štrukturálnych a kohezných fondov pre zlepšenie ich ekonomického potenciálu. Samozrejme, spoločné európske pravidlá, ktoré obmedzujú národný a regionálny dlh, pravdepodobne postihnú regióny. Národné vlády, ktoré plnia tieto mm, pravidla EÚ, musia zabezpečiť, že e, ich regióny budú zapojené vopred pri rozhodovaní aj pri plnení rozpočtov. A regióny musia zabezpečiť, že e, daňová konsolidácia sa bude e, robiť tak, aby to bolo priaznivé pre rast. Samozprávy e, musia byť zapojené do plnenia národných programov reformy pre podporu rastu a pracovných miest. Je tu ešte priestor na zlepšenie v tej, tomto ohľade a my nakoniec plníme spoločnú snahu na všetkých úrovniach vernej správy a to je viacúrovňová snaha, ktorá má e, riešiť e, rôznorodé výzvy. Dámy a páni, na záver chcem povedať, že ide o veľa a e, máme ťažkú voľbu. Musíme dosiahnuť zmenu, pretože ináč nám bude vnútená a je to mm, snaha, ktorá má za cieľ urobiť tie správne voľby do budúcnosti a um, dane a kratenia musia byť spravodlivé a tieto obete nesmie znášať len jedna spoločenská vrstva alebo generácia. Európa potrebuje viac e, štrukturálneho a ekonomického rastu a spolu ho dokážeme naplniť. Ale samozrejme e, reformám trvá čas, aby e, dospeli k výsledkom. A musíme opäť vysvetľovať občanom, čo robíme. Musíme ich presvedčiť zdravými argumentami, faktami a pozitívnymi výsledkami. Dámy a páni, na to tiež potrebujeme pozitívny jazyk v Európe. Je tu, a bol tu už dosť negatívnosti a strachu. Potrebujeme jazyk nádeje. Nádej môže pomôcť e, tvoriť zmenu. Potrebovali sme to v minulosti a musíme byť e, pánmi našej vlastnej budúcnosti. Keďže predseda Európskej komisie tu s nami dnes nie je, prihovorí sa nám prostredníctvom videa. To je veľmi zaujímavé zistiť, že či tí, čo sú zodpovední za spustenie tejto technológie, či sa im to všetko podarí. Dámy a páni, drahí priatelia, je mi veľmi ľúto, že nie som schopný sa zúčastniť na týchto desiat, na desiatom ročníku podujatia Otvorené dni. Rád by som sa vám prihovoril prostredníctvom videa a povedal vám, že Otvorené dni sú dôležitým podujatím pre regionálnu politiku. Je to zásadná platforma pre rozhovory o úlohe koheznej politiky a stratégie, ktorá nás má vyviesť z krízy a do, dospieť istým spôsobom k rastu E, zajtrajška. Politickí lídry, sociálni partnery, podnikatelia, my všetci si uvedomujeme, že ide o to, aby sme vzbudili medzi sebou vzájomnú dôveru, aby sme odomkli našu kapacitu a boli schopní výjsť z krízy silnejší ako predtým my v Európe. Som veľmi rád, že sa zúčastním na takomto podujatí. Som rád, že pán predseda Európskej rady, pán Herman von Rompuy a predseda Európskeho parlamentu, pán Martin Schulz, boli schopní spolu s technikmi zorganizovať takéto podujatie, ktoré sa organizuje v partnerstve s výborom regionov a našimi inštitúciami. Je veľmi dôležité poukázať na to, že rozličné inštitúcie EÚ pracujú v súčinnosti smerom k navodeniu politiky súdržnosti, regionálnej politiky, investic, smerom k investíciám a rastu v Európe. Táto úroveň dôvery medzi nami je skutočne dôležitá. Dôvera je kľúčom k rastu, ale ani dôvera, ani rast nie sú samospasiteľné. Musíme vytvoriť podmienky aby sme mohli implementovať také politiky, ktoré generujú spravodlivý a dlho trvajúci, trvalo udržateľný rast. Vieme, že tieto politiky vytýčia náš budúci kurz. Je to konsolidácie, štrukturálne reformy a cieľené investície. Náš kurz je vytýčený a podľa neho by sme mali postupovať, aby sme sa dostali z krízy. Európske hospodárstvo je ešte stále krehké, rast a zamestnanosť nie sú e, ideálne a sociálna súdržnosť je vystavená v skúške. Vidíme v mnohých regiónoch Európy, že ľudia žijú v dramatickej situácii, často v spoločenskej núdzi, v chudobe. Musíme o tom vedieť, musíme si uvedomovať, že takéto situá- takýmto situáciám ľudia čelia, ale bola, bolo by zásadnou chybou vrátiť sa k zlým zvykom z minulosti, ktoré nás dostali do tejto situácie. A to prehnané zadlžovanie sa, nedostatok reform, ktoré by vytvárali konkurencieschopnosť, ktoré by boli schopné zabezpečiť sociálny a hospodársky pokrok. Preto sa musíme poučiť zo situácie, ktorá vznikla. Nemali by sme zopakovať chyby, ktoré sme urobili predtým a konať vedno. Odhodlanie a konzistentne, aby sme navodili sociálnu spravodlivosť a reformy, skombinujúc duch, ducha zodpovednosti s duchom solidarity. V Európe máme agendu rastu, a tá sa nazýva Stratégia Európy do roku 2020, ktorá zmodernizuje a zároveň uchová sociálne hospodárstvo, sociálno-trhové hospodárstvo v Európe. Preto veríme, že európsky sociálny model, tí, tí z vás, ktorí veria, že európsky sociálny model zomiera, tým chcem povedať, že treba posilniť e, sociohospodársky model, v ktorom žijeme, adaptovať situáciu, ktorá, je, ktorá na nás kladie veľmi veľké nároky, najmä medzinárodne, Treba adap- sa adaptovať na to, že konkurencieschopnosť musí byť oveľa tvrdšia, oveľa robustnejšia, ako je teraz. A na to máme instrumentárium európskych politik a nástrojov. Jedným z nich je európsky rozpočet. V rámci neho treba investovať, aby sa navodila inovácia, rast, investície. Tieto prvky sú dôležitejšie ako kedykoľvek predtým v časoch, kedy je rozpočet napätý. Bez e, politiky súdržnosti by mnohé členské štáty práve preto, že sú rozpočtovo obmedzené, nedosiahli očakávané ciele, ktoré od nás spoločnosť očakáva. Štrukturálne reformy sú konkrétnym vyjadrením európskej solidarity a zároveň hnacou silou hospodárskej konvergencie. Európske finančné prostriedky sú na osoch nielen beneficientom, ale aj tým, ktorí benefitujú v širšom slova zmysle z európskeho rozpočtu. Je to záležitosť celej Európy. Od začiatku krízy komisia spolu s členskými štátmi robila maximum, aby sa verejné európske finančné prostriedky prideľovali tým, ktorí ich najviac potrebujú. Vďaka týmto opatreniam sa v EÚ, v deviatich členských štátoch EÚ, vďaka novým nástrojom, podarilo pomôcť tým krajinám, ktoré bojujú s krízou e, najťažšie a najzložitejšie. Podarilo sa nám podporiť finančne e, miliardami eur ich hospodárstva. Finančné prostriedky z projektov, ktoré až tak dobre nepostupovali dopredu, a nesplnili svoje ciele, pri e, adresných investíciách a generovaní rastu a podpore malých a stredných podnikov, hovorím o 20 miliardách eur, ktoré boli preprogramované, tak aby odpovedali na urgentnejšie potreby. Máme program, ktorý sa nazýva Youth and Unemployment, mladosť a nezamestnanosť a tam sa nám podarilo e, presmerovať 10,5 miliónov miliard eur zo štrukturálnych fondov, aby sme podporili mladosť a mladých ľudí a malé a stredné podniky. E, rozpočet sa snaží o dokonalosť, o podporu investícií v našej agende. Kohezná politika je jedným z princípov, z principiálnych finančných nástrojov, ktorá podporuje e, rast. Nehrajme nesprávnu hru, súdržnosť na jednej strane, nestávajme proti konkurencieschopnosti na strane druhej. Súdržnosť je nástrojom, ktorý by dokázal podporiť a zintenzívniť schopnosť. Je to nástroj rastu. Politika súdržnosti dokáže e, naozaj pozitívne zmeniť život v regiónoch, život v mestách, e, navodiť reálnu zmenu. A kohezná politika politika súdržnosti skutočne súvisí s rastom a s e, konkurencieschopnosťou. A to sú naše súčasné výzvy. Dokonca sa tým všetkým prispieva aj k rastu zamestnanosti. Začíname rokovať v zásadnej fáze o budúcom európskom rozpočte a chcel by som, rád by som bol, keby všetci, všetky proeurópske sily sa spojili a aby európsky rozpočet bol taký dobrý, ako si zaslúži. E, viem, že sa na vás môžem spolahnuť na vašu zodpovednosť a na to, že váš hlas tiež zaznie v hlavných mestách členských štátov EÚ. Tieto rozpravy sa konajú v Bruseli, Štrásburgu, v európskych inštitúciách, ale mimoriadne dôležité je aj to, aby ľudia diskutovali v rozličných krajinách, aby spoločnosť diskutovala o týchto veciach, aby sa námety a myšlienky podchytili. Napríklad myšlienka, že európsky rozpočet je rozpočtom len pre, Brasel, pre Brusel, pre inštitúcie, to je, e, to tak nie je. Je to rozpočet pre ľudí, pre regióny. Takto by sme mali viesť demokratickú rozpravu, dať ľuďom vedieť, že e, Európa je vedená demokratickým spôsobom, vysvetľovať, prečo je prečo investície predstavujú e, pridanú hodnotu prostredníctvom politiky súdržnosti a regionálnej politiky. Viem, že sa na vás všetkých môžem spoľahnúť. Želám vám to najlepšie vo vašej práci, úspechy, zostaňme v kontakte, pracujme spolu, aby sme mohli urobiť maximum preto, aby sme zaručili úspešný rozvoj politiky súdržnosti a regionálnej politiky a úspešnú Európu, ktoré, v ktorej bude prekvitať sociálna spravodlivosť a pre všetkých našich občanov. And the last uh, word goes to... the... Posledné slovo dostane predsedníctvo, cyperské predsedníctvo, ministerka e, vnútra pani Eleny Mavru. Vážení priatelia, dovolte mi zablahoželať e, organizátorom za hostenie tohoto dôležitého podujatia, čo je v skutočnosti príkladom e, možnej synergie, ktorú môžeme zmobilizovať, keď e, organizujeme e, stretnutia vzájomne zaujímavé pre všetky európske štáty. Cyperské predsedníctvo je odhodlané pracovať pre lepšiu Európu a úniu, ktorá bude bližšie k svojim občanom a ktorá bude narastovo orientovaná. Správna sme solidarity a vízie a zmyslu pre účel a držanie sa zásadných hodnôt a myšlenok, ako aj posilnenie ekonomické, sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je zakorenená v našom prístupe a tieto nás vedú v našom snažení. Viacročný e, finančný ramec 2014 až 2020 e, je e, na vrchole priorite cyperského predsedníctva a chceme dosiahnuť regionálne dohody do roku 2012 ako to um, bolo dohodnuté na um, Európskej rade z júna 2012. Um, ďalšie fáza by mala poskytnúť dostatočné zdroje, aby sme uh, riešili terajšiu pokračujúcu ekonomickú a sociálnu krízu a tiež stabilizovala európsku ekonomiku bez toho, aby sme uh, ohrozili rast a rozvoj a tiež rozumiem obavám, ktoré vyjadril predtým predseda Európskeho parlamentu. MF, finančný nástroj je nástroj, rámec je nástroj, ktorý môže európsku ekonomiku vrátiť naspäť na cestu rastu a preto predsedníctvo považuje rýchlu dohodu o spravodlivom a účinnom rozpočte e ako kľúčovú prioritu. Cieľom e, predsedníctva, e, ktoré pracuje ako poctivý vyjednávač, je zblížiť protistrany a nájsť dohodu, ktorá ktorú môže prijať e, všetci účastníci. V tomto období ťažkých e, ekonomických čas a neistot je našim cieľom v skutočnosti e, zohľadňovať a odzrkadľovať skutočné situácie. V tomto kontexte je pojem kvality výdavkov mal by byť dominantný v MMF, aby sme zabezpečili, že Um, programy uh, ozajstnej pridanej hodnoty um, budú financované v novembri. Um, mimoriadná Európska rada, ako už spomenul predseda Van Rompuy, bude veľmi uh, dôležitá, pretože to bude venované len viacročnému finančnému rámcu. Terajšia ekonomická kríza poskytuje príležitosť uh, posúdiť, ako európske regióny a mesta môžu stimulovať rast a investície do tvorby pracovných miest. V súvislosti s súdržnou politikou súdržnosti EÚ, mesta a regióny EÚ zohrávajú značnú dôležitú úlohu v procese obnovy. A navrhovaná nová politika súdržnosti je zameraná na posilnenie rastu a tvorby pracovných miest. Zároveň však nesmieme zabúdať že hlavným cieľom eh, politiky súdržnosti je eh, znížiť eh, ekonomické, sociálne a územné rozdiely, ktoré stále existujú medzi mm, regiónmi a členskými štátmi Európy a kvôli kríze môžu byť ešte prehlbené. Tieto politiky, spoločné politiky sú najpraktickejším prejavom európskej solidarity a ich e, základným cieľom e, by naďalej malo byť zbližovať občanov v každom ohľade. Politika súdržnosti je zameraná na zlepšenie konkurencieschopnosti regionov EÚ tým, že pomáhajú zdôrazňovať konkurenčnú výhodu každého regióna a e, tiež naplňať snahy pri podpore rastu a tvorbe pracovných miest. Politika súdržnosti tiež zohráva významnú úlohu pri mm, prehlbovaní a podpore územnej rôznorodosti integrovaným prístupom a plným zapojením svojho územného rozmeru, ktorý je stanovený v Lisabonskej zmluve. Cyperské predsedníctvo kladie ako jednu z hlavných svojich priorít úspešné riadenie politiky súdržnosti. Náš spoločný cieľ je e, čas na dohoda o spoločnom legislatívnom balíku. Ťažká práca už priniesla ovocie. Budúci týždeň e, v e, Rade pre všeobecné záležitosti sa očakáva dohoda o niektorých veciach, ktoré ešte sú otvorené v Rade pre všeobecné záležitosti v novembri a decembri dúfajme, že všetky tieto aspekty týchto predpisov a legislatívy budú prijaté. Ďalej cyperské predsedníctvo uviedlo neformálne trialógy s Európskym parlamentom a komisiou. Cieľom predsedníctva je dosiahnuť spoločné porozumenie medzi príslušnými inštitúciami únie o otázkach programovania, čo poskytuje istotu pre členské štáty a regióny um, pri ich príprave na nové programy. Dámy a páni, regióny zohrávajú zásadnú úlohu pri plnení strategických cieľov únie. Skúsenosti ukazujú, že tradičné sektorové a centralizované prístupy často neúspeli pri riešení osobitných problémov rôznych území. Nový prístup k tvorbe politiky a vláde a správe veci verejných eh, vyžaduje nové prístupy pre riešenie na mieru šitých verejných investícií a pre zlepšenie mobility a mobilizácie kapitálu. Toto vyžaduje účasť eh, aj národných, aj regionálnych, aj miestnych orgánov samozpráv, aby tieto pracovali v partnerstve a tiež, aby sa zamerali na verejnú správu na viacerých úrovniach, e, čo tiež e, zabezpečí účasť e, súkromných aj verejných hráčov aj občianskej spoločnosti. Treba klásť vhodnú pozornosť na miest, na vedomosti, plánovanie a sledovanie a plnenie. To všetko pri plnení stratégie EU 2020 pre mm, modrú a udržateľnú a inkluzívnu ekonomiku. Zároveň to tiež znamená, že zabezpečíme, aby samozprávy mali prostriedky, ktoré pomôžu naplňať príslušné národné stratégie a v rámci národných rámcov samozprávy, ktoré lepšie chápu miestne potreby, by mali mať eh, právomoci mm, naplňať e, stratégie EU 2020. V tejto súvislosti e, táto politika môže ďalej podporiť e, účasť miestných orgánov samozprávy v prístupe z dola nahor. A preto je teraz na čase, aby sme prehodnotili veľkosť a predmet programov pre miestny rozvoj a aby sme zistili, ako tieto programy miestneho rozvoja majú byť riadené a hodnotené. Samozrejme musíme brať do úvahy skutočnosť, že rôzne regióny a mesta sa značne odlišujú v ich potenciáli pre ekonomický rozvoj, ale aj v ich úsilí, ktoré k tomu smeruje. A toto treba zohľadňovať pri zjednodušovaní ehm, tvorby politiky ehm, v oblasti politiky súdržnosti. Na záver chcem zdôrazniť eh, úlohu, ktorú európska spolupráca regionov miest a samozpráv v dnešnej práci je potrebná. Spolupráca medzi regiónmi je silným nástrojom pre eh, viacúrovňovú verejnú správu, čo prispieva k tvorbe stratégie EU 2020. Tu by som chcela zvorazniť dôležitosť európsku územnú spoluprácu, čo je jedným z cieľom, z cieľov politiky súdržnosti. Cyperské predsedníctvo chce zabezpečiť, aby legislatívny ramec, na základe ktorého funguje Európska územná spolupráca v novom programovacom období, bol taký, aby mohol ďalej zlepšiť jeho účinnosť. Teda spolupráca a dialog eh, medzi nami a našimi občanmi sú kľúčovými slovami a želám vám, vážení priatelia, veľa úspechov vo vašom snažení. Uh, vážení kolegovia, práve som povedala predsedovi Fan Rompuy, že ak eh, chce eh, veľmi ostať tak môže. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí vystúpili. Myslím, že máme isté informácie a dobré správy, na ktorých môžeme stavať. A ďakujem vám pekne. That's right. Rád by som začala eh, druhú časť eh, našej schôdze a teraz bude Jackie Davis eh, predsedať tomuto panelu. Dali sme jej menej času, ako dúfala, ale dúfam, že to zvládne. Ďakujem ešte raz. Jackie, máš slovo. Uh, uh, uh, ďakujem pekne, ďakujem vám všetkým. Teraz uh, ideme k našej panelovej diskusii a jej názov je ekonomická obnova a politika súdržnosti a stratégia EU 2020 a úlohy miest a regionov. Už sme počuli od úvodných rečníkov, že ako dôležitosť prisudzujú k úlohe regionov a miest v, tejto, v tomto čase a tiež e, tým zdôrazňujú kľúčovú dôležitosť politiky súdržnosti, aby e, sme to vyjadrili, našim celkovým cieľom tohto podujatia je, že ako dosiahnuť zmenu a chceme povedať, kto tu vystúpi v tomto bloku. Ramon Luis Volkarsel, SEZO, to je predseda výboru regionov, napravuje Johannes Hahn, Európsky komisár pre regionálnu politiku a Anita Hübner, predsedkynia eh, výboru regí parlamentu a ja sa volám Jackie Davis a eh, postaram sa o to, aby sme mali veľmi eh, živú a interaktívnu schôdzu s mnohými pripomienkami od vás a chcem pripomenúť tým, ktorí nás sledujú cez živé vysielanie na webe, môžete sa pridať aj cez Twitter, Open Days a ak ste v miestnostiach na počúvanie, tak máte tam hárky, kde môžete napísať otázky a uvádzať, že ich pozbierajú a potom e, nám ich prinesú o 15 minút, takže prosím vás stručne a poďme teda ďalej. Nemáme čas na mrhanie. Prosím vás, e, každý z rečníkov nech vystúpi menej ako 7 minút a chcem vám vysvetliť, ako v súlade s nadpisom e, a názvom tohoto podujatia vidie úlohu miesta regionov pri revitalizácii európskej ekonomiky a tvorbe pracovných miest a aké to má dopady na reformy koheznej politiky. Takže, pán predseda, nech sa páči, začnite. Muchas gracias, señora moderadora. Ďakujem pekne, pani moderátorka, vážená pani Hübner, vážený pán komisár Hahn, predsednička výboru regionov a zastupcovia politických skupín, vážení kolegovia. Za týchto posledných desiatich e, rokov e, sa tieto otvorené dni e, stali referenčným týždňom pre Európsku úniu. Pre inštitúcie je to v Európskej únii kľúčový moment, aby robili bilanciu, aby si vypočuli navrhované politické návrhy a tiež financovanie EÚ a to z hlasov, ktoré pochádzajú z práce v teréne. Pre nás sú tieto otvorené dni um, príležitosť, ako si počuť, aké politiky fungujú v regiónoch a vymeniť si um, skúsenosti s tými politikami a poučiť sa z nich. Uh, uzatvárajú sa tu nové kontakty a vznikajú nové siete. Zažívame isté rozhodujúce momenty pre budúcnosť Európy a jej regiónov. Za niekoľko um, týždňov, ako už bolo povedané, vodcovia Európskej únie rozhodnú um, budúci viacročný finančný rámec Unie. Práve sme si vypočuli vystúpenia predsedov Šulca, Van Rompuya a ministerky Mauru. Chcem uh, sa vám poďakovať za vašu prítomnosť uh, na tomto fóre. Existencia najvyšších uh, orgánov Európskej únie a jej účasť v týchto podujatiach e, miesta regionov znamená len jedno. A to, že všetci si uvedomujú, že súdržná, politika súdržnosti je mm, kľúčový nástroj pre plnenie stratégie Európy 2020. A preto e, z výboru regionov dúfame, že rozhodnutia, ktoré prijať ktoré príjmu hlavy štátov a vlád v nasledujúcich e, týždňoch budú v súlade s cestovným plánom Európskej únie ktorý bol dohodnutý pre tvorbu pracovných miest e, a dosiahnutie rastu. Podľa mňa musíme všetci e, si uvedomiť tieto kľúčové nasledujúce princípy. Poprvé musíme sústrediť naše investície do projektov, ktoré budú priaznivé pre rast. Na druhej strane e, musíme zaručiť, že európske fondy budú tvoriť výsledky pre občanov. Po tretie, rozpočet únie eh, musí mm, byť priaznivý pre územnú súdržnosť a zabezpečiť, aby regióny a mesta eh, mali prospech zo spoločného trhu. Vieme, že eh, neúspech pri plnení hmatateľných cieľov by nebol dobre pochopený ani v miestnych a regionálnych samozprávach, ani ich u ich politických zástupcoch a určite by to neakceptovali ani občania. Výbor regionov sa veľmi jasne vyjadroval v tomto zmysle a potrebujeme Európu, ktorá bude podporovať aj zodpovednosť, aj solidaritu. Potrebujeme Európu, ktorá um, bude vyvolávať nádej a ktorá bude spájať osobnosti a ktorá bude investovať do ľudí. Okrem toho chceme Európu, ktorá bude pripravená na budúcnosť a konkurencieschopná a inovačná a pripravená vytvoriť e, vzájomne prepojený svet 21. storočia. Preto v terajších rokovaniach o budúcnosti rozpočtu Európskej únie musíme e, vyhradiť pre politiku súdržnosti úlohu e, kľúčových investícií ako nástroja, preto aby sme ju udržali pri živote. A musíme si uvedomiť, že regióny podporu rast a veria v tvorbu pracovných miest, pretože, e, vážený, e, k týmto otázkam existuje alternatíva. Ja by e, som však odpovedal na túto otázku jednoducho, že neexistuje iná možnosť, neexistuje alternatíva, len zhodnotiť potenciál súdržnosti sociálnej aj územnej, pretože inú možnosť nemáme, aby sme prekonali krízu. Zajtra výbor regionov schváli správu o budúcom finančnom rámci viacročnom a e, jasne opakujeme našu žiadosť e, rozpočtu Európskej únie, ktorý by bol dôveryhodný a ktorý zachádza e, nad úroveň 1% HDP rozpočet, ktorý bude mať podporu z nových vlastných zdrojov a ktorý bude mať viacnásobný účinok a ktorý bude mať prúžne priority, ak sa nám zmení realita v teréne. V skutočnosti znižiť eh, rozpočet Európskej únie, ktorý z 95% eh, je rozpočtom investičným, znamená, eh, že by sme zabrzdili možnosti obnovy, ktoré môžu poslúžiť našim regiónom. Musím povedať, že politika súdržnosti nielen, že pomohla zvýšiť konkurencieschopnosť našich regiónov, hlavne e, rozvíjajúcich sa regiónov, ale aj e, tých najkonkurenčnejšie schopné regióny v Európe mali z toho prospech a e, vďaka tomu mohli zlepšiť svoju, svoje výsostné postavenie pri spolupráci s ďalšími regiónmi. Musíme pochopiť, že všetky riešenia musia zahrnúť aj regionálnych aj miestnych e, hráčov a subsidiarita a proporcionalita sú zásadné aspekty v e, tomto hľadisku. ako povedal pán Baroso, e, toto sa musí naplňať prostredníctvom rešpektu voči našim princípom a na záver chcem povedať, že moja politická priorita počas môjho predsedníctva vo výbore regiónu e, bude plniť stratégiu Európy 2020 s použitím e, fondov EÚ inteligentným spôsobom, aby sme lepšie čerpali výdavky. Budeme podporovať verejné aj súkromné investície a budeme sa snažiť zabezpečiť, že vzájomné doplňanie sa rôznych e, európskych fondov a e, nástrojov pre podporu inovácie e, bude tiež podporené ďalšími nástrojmi, ako napríklad zapojenie Európskej investičnej banky. Chcem sa vám poďakovať za účasť na tomto podiatí, ktoré ďalšou príležitosťou, aby sme sa posunuli ďalej pri naplňaní našich programov a zabezpečení rastu. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Ja chcem počiarknúť to, čo hovorili predrečníci. Je to veľmi dôležité, zásadné, aby sme sa v novembri na samite dohodli. Komisár, ja by som sa teraz rada obratila na vás, pretože pôvodne ste zvolili mm, názov vašej prezentácie Skutočná zmena. Vypočujme si ju. Eh, Vážený dámy a páni. Ramon in your capacity as... Dovolte mi predovšetkým vyjadriť svoje, svoju sústrasť rodinám a priateľom desiatich obetí, ktoré boli minulý týždeň e, ktoré zomreli minulý týždeň, pretože boli záplavy v regióne Murcia. Vyslovujem hlbokú a úprimnú sústrasť bolo to 10 ľudí. Urobíme maximum preto, aby sme podporili región Murcia v takýchto ťažkých časoch. Chcel by som vás tu privítať na tomto podujatí, ktoré sa už trvalo udržateľným spôsobom zapísalo do svojej desaťročnej histórie. Dúfam, dúf, chcel by som dúfať, že aj Európa bude sa takto úspešne rozvíjať v blízkej budúcnosti. Tento rok sú otvorené dni mimoriadne dôležité, pretože sa blížime koncu rokovaní o rozpočte a takisto sa končia rokovania o reformných návrhoch na politiku súdržnosti. Je to pravdepodobne najlepšia dobrá príležitosť, aby sme vyslali e, silný signál, regionál, aby regionálne hlasy vyslali silný signál členským štátom a európskym zákonodarcom. Nie ani tak, eh, aby sme lobovali v Bruseli. Lobujte skôr za vaše záujmy vo vašich hlavných mestách, u vašich ministrov financí, u vašich premiérov. Práve toto je chvíľa, nasledujúce týždne, kedy sa naozaj karty môžu obrátiť. Európska únia čeli výzve, aby sa dostala z krízy aby znovu navodila trvalo udržateľný rozvoj. Treba na to tri piliere, zdravé verejné financie, štruktúrne reformy, aby sa zlepšila konkurencieschopnosť a adresné investície, tak aby sa navodil rast a pracovné miesta. V tejto novej hospodárskej správe má politika súdržnosti dôležitú úlohu a musíme zmeniť imič politiky súdržnosti a usúvzťažniť ju s rastom a novými pracovnými miestami. Pamätám sa, keď som e, mal na starosť politiku súdržnosti, naozaj nemala tú úlohu, ktorú si zaslúži u, mať u tých, čo rozhodujú o politike na európskej úrovni. Dnes tu máme rozpočtový návrh, máme tu odporúčania a z, minul, z minulého roka, z júna, tu máme dopad. Tu máme istý, istú dohodu, fiskálny kompakt z Európskej rady. Moja predrečníčka Danuta Hibner vytýčila cieľ, pretože politika súdržnosti má byť pod strechou Lisabonskej agendy. V čase hospodárskej krízy by mali peniaze cirkulovať, obiehať v hospodárstve. My sme vtedy vyslali dve dôležité posolstva pod môjim vedením. E, Zvyšili sme spolu, e, sadzby spolufinancovania, najmä pre programové krajiny a takisto sme sa vysporiadali s ďalšími obmedzeniami likvidity. Reprogramovali, reprogramovali sme viac ako 30 miliard eur, aby sme ich nastavili do oblasti, kde podporujú novú infraštruktúru, energetickú efektívnosť, trvalo udržateľný rast a politiky trhu práce pre zraniteľné skupiny a vyrovnávali sme sa aj s obrovskou nezamestnanosťou mladých ľudí. Predbežné odhady navrhujú, že toto preprogramovanie a iniciatívy pána Barosa spôsobili, že sa podarilo odfinancovať viac ako 56 tisíc malých a stredných podnikov a zaangažovať pol milióna mladých ľudí do programov, ktoré bojujú s nezamestnanosťou a e, rekvalifikujú mladých ľudí. Členské štáty už hlásia, že tie pracovné miesta, ktoré sa vytvorilo v roku 2011, a bolo ich 210 tisíc, sa už toto číslo posunulo na 450 tisíc od začiatku tohto obdobia a očakávame, že tieto pracovné miesta zostanú a že ich dopad bude pokračovať. Samozrejme, takéto úsilia by neboli bývali úspešné, keby nebolo bývalo vášho príspevku, vášho zaangažovania sa, vašej pripravenosti rýchlo reagovať a inteligentne reagovať. Ja za to vám chcem poďakovať. Táto politika by sa ešte mohla vo svojej efektívnosti a výkonnosti zlepšiť. Takto sme to navrhli v novom politickom rámci do roku 2014, aby sa zahrnuli princípy inteligentného, trvalo udržateľného a sociálno sociálne inkluzívneho investovania prostredníctvom tematickej koncentrácie na tie oblasti, ktoré najviac zabezpečujú rast, pričom sa bude dodržiavať princíp e, podmienovania, aby sa podporili štrukturálne reformy a cezhraničné aktivity, konkrétne Európske stratégie pre Pobalský a Dunajský, Podunajský región. Som presvedčený, že v súhrne všetky tieto opatrenia posunú politiku súdržnosti do srdca Európskej rastovej agendy. Dámy a páni, ak budeme priamo v srdci Európskej agendy, to bude znamenať zodpovednosť. A politika súdržnosti je nepochybne teraz naozaj pod drobnohľadom. Potrebujeme teraz streliť gól. To znamená splniť, čo sme slúbili. Potrebujeme demonstrovať, že Finančné prostriedky, ktoré boli pridelené na politiku súdržnosti, sa vynaložili efektívne a že sme pripravení naozaj nimi podporiť rast a nové pracovné miesta, najmä pre mladých ľudí. Musíme demonstrovať, že naše reformy berieme vážne, najmä v oblasti tematických koncentrácií, orientácií na výsledky a princípu podmien- plnenia podmienok alebo nastolenia podmienok, ktoré treba splniť. To je potom podkladom pre správny mix investícií. Ja som si istý, že takéto niečo nemusí byť vždy vítané v regiónoch, ale verte mi, príklady z minulosti, keď sme videli veľa investícií do základnej infraštruktúry, e, nepodarilo sa naštartovať plný potenciál, pretože sa jednoducho investície do malých a stredných podnikov zanedbali. Zanedbali sa investície do výskumu a inovácie a toto tomuto sa treba vyhnúť. Výsledky skutočnej politickej rozpravy by mali vychádzať z podstaty, nie z postupov, z administratívnych postupov. Myslím si, že e, špeciálne stratégie hrajú dôležitú úlohu, pretože vychádzajú zo solidných analýz a zberu relevantných údajov. A chceme prispieť k rastu a vytváraniu nových pracovných miest v systéme navodzovania podmienok, ktoré treba splniť, mali by sme týmto podčiarknúť štruktúralne reformy. Viem, že niektorí z vás máte výhrady k týmto princípom, ale dovolte mi povedať vám, že takéto princípy naozaj tvoria jadro reformy a odra- odrážajú zásadnú otázku byť či nebyť. Ak sa nám nepodarí splniť všetky tieto prvky, riskujeme, že politika stratí svoju dôležitosť a je to cena, ktorú nik nechce platiť. Ani, ani regióny, ani členské štáty si to nemôžu dovoliť zaplatiť takúto cenu. Politika súdržnosti v mnohých členských štátoch tvorí vyše 50 verejných investícií a toto je zaručené na obdobie 7 rokov. Ja nepoznám žiadny regionálny ani národný rozpočet, ktorý by bol zaručený na takéto dlhé obdobie. A čo je dôležitejšie, tieto investície zaručujú, že sa tým prilákajú ďalšie súkromné investície tematická koncentrácia a nastavovanie podmienok, ktoré sú neobiditeľné a viac orientácie na výsledky a kvantifikovateľné ciele nám pomôžu túto politiku spresniť a, a precizovať takisto relevantnými údajmi a mm, z tohoto vychádza rozpráva o rozpočte. Musíme myslieť poza rok 2012, poza jeho horizont a preto je také dôležité pre mňa konsolidovať túto politiku. Je pravda, že ciele politiky súdržnosti sa menia a že chudobnejšie regióny by sa mali vyrovnať na úroveň e, bohatších regiónov, ale táto dodatočná úloha, je tu dodatočná úloha implementovania celoeurópskych cieľov Európskej únie, teda finančne motivovať všetky regióny, nielen tie málo rozvinuté. Táto architektúra znamená, že tu je istá pridaná hodnota. Samozrejme, že sa snažíme pomáhať tomu, aby chudobné regióny sa dostali na úroveň bohatších, ale 75 rozpočtu je pridelených práve na tento cieľ. Je však rovnako dôležité, že 25 e, všetkých regiónov, mimochodom 25 e, európskej populácie, európskych občanov e, je tiež, sú tiež dôležití. Žiadna Žiadny región ne, nemá záruku prosperity. V takomto rýchlo sa meniacom globálnom svete e, regióny a členské štáty sú vystavované novým výzvam. Dosť dobre sa pamätám na to, čo zažilo Fínsko počas svojej mimoriadne hlbokej hospodárskej krízy počas prvej polovice 90. rokov. E, bol to úplný kolaps obchodovania s bývalým sovietským zväzom, ale v rámci š- počas nasledujúcich 4 rokov sa hospodársky výkon znížil o vyše 10 a nezamestnanosť sa zoštvornásobila a dosiahla úroveň 17 Potom Fínsko aplikovalo skutočne drastické opatrenia, aby konsolidovalo verejné financie a zvýšilo rozpočet na vzdelávanie, vývoj, výskum a inovácie. Tieto infraštruktúrne zmeny pomohli navodiť konkurencieschopnosť a znova postavili Fínsku, fínske hospodárstvo na nohy a ešte v pevnejšom postoji ako predtým. Práve preto potrebujeme ďalšie investície do našich politík. Chcem poukázať ako aj na to, a nechcem opakovať, čo už tu povedali kolegovia predrečníci, ale naozaj je veľmi dôležité, aby sme využili tých zostávajúcich pár týždňov. A pán predseda, pán eh, Európskej komisie, pán Van Rompuy to povedal dosť jasne. V novembri bude summit a musíme využiť zostávajúci čas a dúfam, že otvorené dni tiež budú viesť k tomu, čo som povedal na začiatku svojho prejavu, viesť e, k veľmi razantným hlasom, ktoré zaznejú e, k podujatiam, ktoré sa budú konať na úrovni miest a obci a regiónov a zaznie odtiaľ, že Európa potrebuje investičný rozpočet. To bude signál pre Európanov, to bude signál pre európske trhy, ktoré e, odštartujú mnohé súkromné investície ako odpoveď, aby sa zaručili, zaručil rast a tvorba nových pracovných miest. Ďakujem. Ďakujem. Pán komisár, naozaj je o čom rozmýšľať, naozaj ste už vykopli a lopta sa blíži k brankovej čiare. O tom budeme ďalej hovoriť. Budeme hovoriť o rozpočte, ktorý by mal presvedčiť radu o argumentoch, ktoré tu zaznievajú, kým budeme pokračovať v diskusii. Pani Hübner sa nám prihovorí a potom budú pokračovať ostatní. Ďakujeme, Jackie. Odznelo tu toho veľa, nechcem to opakovať, ale je mimoriadne užitočné e, sústrediť sa z tejto perspektívy na politiku súdržnosti a počiarknúť aktivitu, akcie, ktoré Európa potrebuje reštrukturalizáciu trvalo udržateľných verejných prostriedkov, reštrukturalizačné reformy, investície, rast a tvorba nových pracovných miest, konkurencieschopnosť, pretože v rámci politiky súdržnosti e, je možné navodiť tieto investície a vidíme, koľko bude závisieť od toho, čo sa deje s trvalo udržateľným opätovným reštrukturalizovaním rozpočtu a konsolidovaním verejných financií v Európe. Ako veľa bude závisieť od reform a podmienok, ktoré sa naozaj nastavia prísnejšie a budú súčasťou štrukturálnych reform. Súdržnosť teda prichádza spolu s investičnou politikou, s politikou rastu a e, navodzuje akciu, aktivitu v európskej spoločnosti. Nikdy, nestač, nikdy nie je dosť opakovania a zopakujem preto, že rast musí byť naozaj dobre skoordinovaný medzi všetkými úrovňami správy veci verejných, medzi rozličnými politikami a medzi rozličnými nástrojmi politiky. Musíme naozaj uh, sa zharmonizovať, lebo len vtedy sa vygeneruje rast, hospodársky rast. A či už e, budú podmienky nastavené priaznivo pre rast alebo nie, tak či tak musíme pracovať v súčinnosti a harmonizovanie, aby sme zmobilizovali konvergenčné mechanizmy, ktoré Európa má. A súdrž- politika súdržnosti je jedným z takýchto mechanizmov, ktorý nám umožní benefitovať z e, vzájomnej závislosti regionov a území. Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, súvisí s tým, že my všetci sme presvedčení, že e, politika súdržnosti je investičnou politikou. Nepochybne je to tak. Ja by som ešte zašla o krok ďalej a povedala, že politika súdržnosti do roku, medzi rokmi 2014 a 2020 je štrukturovaná takým spôsobom, aby vytvorila e, programy, ktoré zaangažujú viac úrovňovú správu veci verejných, tak, aby boli aktivity adresné. Nejde tu o investičnú politiku ako takú. Ide tu o konkrétny investičný plán pre Európu na obdobie od roku do 2014 do roku 2020. Kohezná politika, teda politika súdržnosti, je skutočným plánom, ktorý by sme mali, eh, o ktorom by sme mali rokovať. Teraz sme v polovici rokovacieho procesu medzi parlamentom a radou s účasťou komisie a predovšetkým treba povedať, že tento nový rámec musí zabezpečiť, aby politiky neboli iba motivačnými prostriedkami zmeny, ale aby tieto politiky boli skutočnými agens, agentmi zmeny, hnacími motormi zmeny. Pretože keď hovoríme o klimatických zmenách, o energetickej efektívnosti, to sme už hovorili aj v predchádzajúcom období, to nestačí. Táto politika musí byť si viac, musí hľadiť dopredu, a keď hovoríme o strategických cieľoch na obdobie 2014-2020, musíme hľadiť aj za horizont roku 2020, pretože musíme vedieť, čo je dôležité pre investičnú štruktúru a čo bude pokračovať poza horizont. Tento investičný plán nám musí poskytnúť aj istý rámec, ktorý bude preklapať istým spôsobom celoeurópsku agendu do regionálnych a štátnych Eh, agent, aby sa tak zabezpečil rast na všetkých úrovniach správy veci verejných. Takto by mala politika byť skonštruovaná, takto by mala byť vytvorená ako rámec v rámci nariadenia. Je to verejná politika, ale taká verejná politika, ktorá by mala byť katalizátorom investícií zo súkromného sektora, čiže by sme v regulačnom rámci mali vidieť potenciál eh, vytvorenia istej páky, ktorá zintenzívni Eh, aktivity a zatraktívni priláka zatraktívni eh, príležitosti tak, že priláka investorov. Táto politika musí byť v rámci eh, právneho rámca, regulačného rámca jasná v zmysle znižovania rizika pre investorov. Tu hovoríme o verejno-súkromných partnerstvách. Musíme vytvoriť také podmienky pre PPP, aby boli atraktívne v rámci štrukturálnych fondov, ktoré majú priniesť štrukturálne zmeny a preklenúť priepasť, e, ktorá ešte stále funguje a ktorá sa týka nekonkurencie schopnosti. Aj v rámci lokálnych špecifík musíme vyžadovať od miestnych aktérov, aby si vypracovali inteligentné regionálne stratégie, kde sa skombinujú tieto dva prúdy úsilí. Ak vezmeme do úvahy teritoriálnu špecifickosť, treba aj v rámci právnych noriem prijať postup, ktorý je kombináciou a mixom jednotlivých individuálnych prístupov. Ak to takto nebude, tak môžeme zabudnúť na územnú špecifickosť. V investičnej politike by som chcela povedať i to, že rámec, o ktorom diskutujeme, musí dať eh, aktívnej decíznej sfére politikov nové faktory rastu. A keď ideme hovoriť o nových faktoroch, tie sú vždy rizikové. Nové je vždy rizikové. A keď zapracovávame vysokorizikové prvky do e, právneho rámca, musíme ich zapracovať tak, aby e, navodili rast. Investičná politika dáva zmysel iba vtedy, ak umožňuje prístup k financovaniu celého investičného cyklu. Fond súdržnosti funguje na národnej úrovni, ale ak ho rozšírime na eh, nadnárodnú a lokálnu eh, regionálnu úroveň, tak potom môže slúžiť ako istý podklad, ako istá stabilita tomuto cyklu. Investori iste majú toto všetko na mysli, keď hľadajú kon, eh, kompromisné riešenia. Jackie, je mi ľúto, nemôžem to prerušiť. Ešte dve veci sú dôležité, ktoré chcem povedať. Sú to dve veci, ktoré možno tu ešte nezazneli, nezazneli ale v praxi ich vidíme. Rozličné členské štáty majú rozličné obmedzenie rozpočtu, často obmedzujú investičnú kapacitu na lokálnej a regionálnej úrovni. Kdekoľvek idem, počujem, že to je hlavnou bariérou pre budúcnosť politiky súdržnosti. Sú to tu prípady recentralizácie. To, čo je vraj centrálne, je je vždy lacnejšie a s týmto nesúhlasím. To nie je pravda. Dodatočné politiky e, by nemali brať od nás to, čo už sa raz dosiahlo. A rozpočet 2014-2020 e, naozaj treba urgentne uzavrieť. To je dobrá správa, že by sa to malo stať v novembri, ale keď budeme mať e, druhý rozpočet pre EMU a chceme zvýšiť rozpočtovú kapacitu a o tomto budeme hovoriť v oktobri, naozaj zostáva málo nádeje, že už na samite v novembri sa naozaj príjmu zásadné rozhodnutia. Ja sa obávam, že sa to všetko posunie na začiatok budúceho roka a naozaj je to pre nás výzvou. Keď pôjdete odtiaľto domov, porozmýšľajte o tom. Ďakujem, hovorí pani moderatorka Davis. Ďakujem všetkým trom panelistom. Teraz sme v takej situácii, E, že e, nám uteká čas. E, položím jednu rýchlu otázku a poprosím rýchlo odpovede. Ja naozaj budem veľmi prísnou moderátorkou a budem vyžadovať dodržiavanie časových limitov. Pán Šulc spomenul vo svojom úvodnom prejave politiku priateľov súdržnosti. A celá táto rozpráva o rozpočte je charakterizovaná, ako keby priatelia koheznej politiky sa stáli proti priateľom lepšieho vynakladania verejných prostriedkov. Čiže v angličtine cohesion versus better spending. Musí to byť tak, musí človek byť priateľom jedného prístupu a potom nepriateľom druhého. Nech sa páči, pán komisár. Dobrou správou je, že sú len priatelia a žiadni nepriatelia. To teda znamená, že náš pán predseda už spojil v podstate skupiny priateľov lepšieho míňania prostriedkov a priateľov káznej politiky. Takže tieto skupiny zrastajú a vytvorila sa skupina Friends of Growth, teda priatelia rastu. Myslím, že tu nie je rozpor jedno znamená dobre investovať múdro a druhé znamená tieto dobré investície urobiť tak, aby boli trvalo udržateľné. Čiže v skutočnosti tu nemáme nejaký rozpor a myslím, že jeden z týchto dvoch eh, spomenutých pánov spomenul, že hovoríme o 1,02 európskeho rastu a preto by sme sa mali zamerať správnym smerom a rozpočet, ktorý navrhla komisia, by sme mali v novembri schváliť. Prepačte, znamená, že musíme zmeniť e, túto rozpravu, jej rámec, pretože to vyzerá tak, ako keby to bola jedna skupina proti druhej a vy hovoríte, že takto sa to interpretovať nemá. No, mire, yo mm, una la que estoy plenamente... Ja zastupujem inštitúciu, u ktorej som presvedčený o tom, že je tam viac priateľov koheznej politiky než nepriateľov. Pretože všetky regióny dostávajú prostriedky. Druhou otázkou je, ktoré regióny využívajú viac prostriedkov než iné vo výbore regiónov vieme veľmi dobre, že kohézia je tým dôležitým nástrojom na to, aby sme e, zmenšovali rozdiely, aby sme zbližovali chudobnejšie a bohatšie regióny. Európska únia je históriou rovnosti. Táto vlastnosť, ktorá vyplýva z minulosti, nesmie sa stratiť. Ak sa vás môžem spýtať, pani Hübner, vy ste spomenul, spomenul, že už vytvárate istý nový rámec pohľadu na vec, isté nové vnímanie regionálnej politiky a to, to treba urobiť razantne, postaviť sa tejto výzve. Ja som dostatočne, e, mám dostatočný vek na to, aby som si spomenula na podobnú rozpravu, keď sme hovorili minulé o rozpočte. Ja súhlasím s väčšinou argumentov, ktoré predkladajú priatelia lepšieho vynakladania prostriedkov. Ale politika súdržnosti funguje už vyše 10 rokov a je presne orientovaná na lepšie vynakladanie verejných prostriedkov, na efektívnejšie. Ale tento, tento slogan lepšie míňanie, lepšie vynakladanie sa stal istým obrazom politiky, istým sloganom, ktorý si neosvojili všetci aktéry, ktorí sa zúčastňujú e, na tejto diskusii a treba sa zaoberať aj detailami tejto rozpravy, teda aká je výkonnosť. Priatelia politiky súdržnosti tiež chcú čo najlepšie vynakladanie verejných prostriedkov, čo najlepšie e- európske financovanie, ale o tomto všetkom treba hovoriť, nech je všetko otvorené. A táto politika predmetná, ako viete, je jednou z najfrekventovanejšie reformovaných politík, ale ja dúfam, že s každou reformou sme ju naozaj zlepšili, lebo ju hm, podporujú silné argumenty. Ďakujem, hovorí pani Davis. Isté tu je viac otázok. Mnohí ľudia sa prihlásili o slovo. Ja budem naozaj prísna. Každý môže veľmi stručne dať jeden komentár a potom sa vrátime k panelistom, ktorí odpovedia. Takisto tu máme otázky z Twitteru, ktoré k nám prúdia. Začnem pani Breso, bývalá predsednička výbora regionov, teraz podpredsednička, máte slovo. Ďakujem pekne. Ak nemáte nič proti tomu, Jackie, tak by som rada v mene politickej skupiny, na, všetkých politických skupín nášho výboru, by som tu panu predsedovi Ramonovi Luisovi Valkarselovi vyjadrila mm, polutovanie, um, respektíve um, sústrasť v súvislosti s touto drámou, ktorá sa odohrala v jeho regióne, bolo to zametrasenie. Myslím, že v Európe je dôležité dokazovať solidaritu, malo by sa aj rôznymi politikami intervenovať, aby sa bezpečnosť regiónov a oblastí dokázala zachovať. V tejto oblasti um, už došlo k určitým pohybom a do, dúfame, že vývoj uh, k pozitívam bude rýchlejší a dúfame, že Európa v konečnom dôsledku bude mať dobrú bilanciu. Niekoľko poznámok. V súvislosti s stanoviskami, ktoré sme si vypočuli vo výbore regiónov, čo sa týka finančného rámca, ma mrzia niektoré stanoviska. Už bolo povedané, že sme za, dobré, za dobrú dohodu, že sme si istí, že môže byť dotiahnutá tak medzi členskými štátmi ako medzi parlamentom. Avšak v prvom rade je potrebné dať pozor na to, aby táto dohoda bola v prospech všetkých regiónov. Môžeme podporiť taký rozpočet, ktorý dovolí pokračovanie koheznej a regionálnej politiky, ktoré mali by pokryť tieto politiky všetky oblasti, nielen konvergenčné oblasti, aj konkurencieschopné oblasti. Často sa stretávame s regiónmi, ktoré boli v minulosti veľmi úspešné, ale teraz ich veľmi silno postihla kríza. Vypracovali sme správu, Zajtra sa bude o nej hlasovať. V tejto súvislosti by som rada vám pripomenula niekoľko bodov, čo sa týka celkovej sumy. Nesmieme zabúdať na to, že investičné prostriedky sú, budú jedinými prostriedkami, ktorými regióny a mesta budú môcť v budúcich rokoch rátať a preto sú nevyhnutne potrebné. Po druhé, radi by sme pripomenuli nás, um, následovné Chceli by sme mm, spomenúť ešte spolurozhodovací proces, ktorý je veľmi podstatný v diskusiách rady, ktoré sa týkajú nás, e, by sme boli radi, keby sa tento princíp zachoval. A je tu niekoľko dokumentov, ktoré komisia nám dala k dispozícii Avšak v nich to nevyzerá ako better spending, čiže lepší spôsob míňania prostriedkov. Myslím, že by to malo byť jednoduchšie a efektívnejšie. Sme za sektorovo špecifický prístup. Alebo by sme sa mohli zamerať na tero- teritoriálnu integráciu. Treba to zohľadniť. Prepačte, hovorí moderátorka. Dajme šancu na odpoveď aj tým, ktorí by sa chceli vyjadriť tu v Európskom parlamente sme sa stretli na túto rozprávu všetci a preto by sme možno, hovorí pán Van Nistelrooy, sme mohli povedať, aké je naše stanovisko. Výbor Regi dostal mandát vo forme hlasovania a rokovania o 4000 pozmenujúcich návrhoch. Neviem, či takéto niečo chceme, či chceme krok po kroku takto E, riešiť e, toto nariadenie a rokovať o všetkých týchto pozmeňujúcich návrhoch s radou. Na začiatku roka národ, dohody o národných e, partnerstvách majú svoj termín, už musia byť vypracované. Regióny a mesta by na tom už mali teraz začať pracovať a toto, keď sa nestihne, tak naozaj tratíme čas a tu hovoríme o peniazoch a o dobrých nástrojoch. Priatelia, to je slovo, ktoré tu znie. Áno, máme tu priateľov v parlamente, počiarkujem to. A takisto cez hranice sme priateľmi lepšieho vynakladania prostriedkov, ale škrtanie versus investovanie do Eh, politiky súdržnosti nemusí byť v protiklade. Treba vybudovať mosty medzi týmito dvoma protichodnými návrhmi, medzi týmito skupinami. Peniaze treba vynaložiť takým spôsobom aj v menej rozvinutých regiónoch Európy, aby mohli sa presunúť eh, k poznatkovej hospodárstvu k poznatkovému hospodárstvu, ku konkurencie schopnosti, k energetickej efektívnosti. Myslím si, že takéto prístupy sú tie zásadné a to nám dá lepšie argumenty na položenie peniazy na stôl. Moderátorka hovorí, poprosím o ešte ďalšie skrátenie, ešte kratšie príspevky. Máme 25 ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť. Musíme im dať šancu. Poprosím vás o maximálnu stručnosť. Nech sa páči ďalší rečník, Michael Schneider. Sorry, some technical problems. Prepačte, ja tu mám technické problémy s mikrofónom. Je ma počuť, hovorí pán Schneider? Hovorili sme už o mnohých témach, o ktorých sme hovorili v stredu na spoločnom rokovaní Kote a Regi. Ako na to všej, všetci už poukazujú. K tejto samotnej téme chcem zhrnúť to, čo si myslíme v našej politickej skupine, ale čo si myslia aj iné politické skupiny vo výbore regiónov. My si myslíme, že v strednodobom finančnom rámci potrebujeme pri nariadeniach o štrukturálnych fondoch výsledky do konca roka. Ehm, my pôsobíme v regiónoch, v obciach a v mestách. Musíme vyvinúť také programy, aby od 1.1.2014 už boli účinné. Ale nepodarí sa nám to, ak rozhodnutia prídu až v polovici roku 2013. Potrebujeme rýchlu akciu. Regióny chcú prispieť v rámci stratégie 2020 svojimi aktivitami. Regióny chcú nasadzovať štrukturálne prostriedky na to, aby posilnili schopnosť, vytvárali pracovné miesta, podporili rast. Bude sa nám to dariť iba ak budeme mať dostatok prostriedkov. Na začiatku novembra sa má o tom hovoriť. Pán Herman van Rompuy nás posilnil v našom odhodlaní. Ďalej, iba ak budeme mať jasné pravidlá na používanie podporných prostriedkov a ak bude možné na mieru šité regionálne koncepty uplatňovať. A ešte raz opakujem, ak včas príjmeme rozhodnutia, tak potom e, sa nám podarí zaplatať nebezpečnú medzeru medzi rokmi 2013-2014. Ďalší rečník. <clears throat> Yes, thanks, Jackie. We... Ďakujem, Jackie. Máme tu regióny a mesta a žiadame od nich túto voľbu. Buď budú veľmi diplomatickí, alebo budú naozaj úprimní. Tieto otvorené dni možno naznačujú, aby sme boli otvorení a úprimní a aby sme tú diplomáciu trošku odložili nabok, keď hovoríme o politike súdržnosti. Ja by som chcel povedať len to, že samozrejme z hľadiska poslanca v parlamente existuje rozdiel medzi priateľmi súdržnosti a priateľmi lepšieho vynakladania finančných prostriedkov. A tieto výrazy e, naozaj sú zavadzajúce, tak ako to povedala pani Hibner, pretože neexistuje v praxi rozdiel to sú len také nálepky. A jedna skupina hovorí, že treba do politiky súdržnosti nasypať viac peňazí, alebo aspoň to, tie isté peniaze ako predtým. A druhá skupina hovorí, že treba menej peniazy, Ale záverom je, že všetky regióny a mestá by mali žiadať od svojich vlád. Či už sú dnes onalepkovaní ako priatelia súdržnosti alebo priatelia lepšieho vynakladania prostriedkov, nech spolu bojujú za silnejšiu politiku súdržnosti. Prepačte, že som nebol diplomatický. Rozkol tu existuje a potrebujeme viac priateľov súdržnosti, ak máme mať v Európe súdržnosť. Ďakujeme. Teraz ďalší rečník. Ďalšia rečníčka. Ďakujem pekne. Ako spolu um, spravodajkynia pre nariadenie, poprvé by som rada skonštartovala, návrhy komisie boli správne, po druhé parlament ich zlepšil, štruktúralne ich podporil a zacielil ich spolu s komisiou takým smerom, kde tí, kde e, môžem priateľom lepšieho vynakladania prostriedkov blahoželať k tomu, že ak by si to boli dobre prečítali a pochopili to, tak určite by sa boli ocitli na druhej strane medzi priateľmi súdržnosti, pretože to, čo my tu navrhujeme, je lepšie vynakladenie prostriedkov. Ak sa my chceme dostať z tejto krízy, tak potrebujeme tento investičný nástroj a potrebujeme regióny, e, obce a mesta, ktoré sa pohnú dopredu a ktoré E, nebudú rozhodovať, e, kde nebudeme rozhodovať iba o nejakom rozhodnutí v polovici novembra, ale bude to jasné rozhodnutie, ktoré nám dá, dá do ruky nástroj, aby sme mohli ďalej pokračovať v koheznej politike. Musíme rýchlo rozhodnúť, ale musíme prijať to správne rozhodnutie. A teraz by som chcela apelovať na tých, ktorí sú tu z regionov dnes v Bruseli. Potrebujeme aj vašu pomoc, váš lobizmus vo vašich regiónoch na to, aby bol k dispozícii príslušný rozpočet. Luke van der Grande, prosím vás stručne, lebo preto potom sa vrátime k panelu a potom si dáme druhé kolo. Wat kan niet gaan tussen goeden en slechten? Het gaat over goed beleid. Nemôžem teraz hovoriť o dobrých alebo zlých politikách alebo aspektoch. Dobrá politika funguje len vtedy, ak je každý spolu zodpovedný a každý spolupracuje. Samozrejme, že um, tu nebude k dispozícii len multilevel governance, um, Zmluvy, ktoré musíme uzavrieť, by mali mať príslušný obsah, napríklad výbor e, regí, a teraz chcem byť nediplomatický, pretože výbor AFCO má celkom iný názor v súvislosti s multilevel governance a, hlasova- o, o hlasovaní na rôznych úrovniach zodpovednosti. Chcel by som teda e, veľmi e, dôrazne požiadať Európsky parlament, aby tu panovala jednota názorov o tejto novej správe, čiže o, o tých rôznych úrovniach riadenia, aby to bolo v, v konzistentné s multilevel governance. Ak tieto pozičné dokumenty sa neskôr dostanú do členských štátov a potom sa zase vrátia naspäť, tak Výbor regionov a Európsky parlament a Európska komisia tak budeme mať tzv. novú trojuholníkovú politiku a potom budeme musieť presvedčovaciu politiku ďalej uskutočňovať. Um, Chcem sa vrátiť k tomu, čo ľudia zúraznili, čo už povedal panel. Je tu jedna špecifická otázka, bola by som rada, keby ste sa mohli k nej e, vyjadrili. A to um, sa tu spomínalo, že aby regióny mohli prijímať e, na mieru šité opatrenia a prispôsobené opatrenia a počuli sme, že aj Martin Šulco spomenul, že viac e, vrstvová správa, verejná správa musí byť schopná e, príjmať e, prispôsobené opatrenia. Toto sa musí vykonávať ako reforma na strane peňazí, ale aj na strane plnenia. Je to otázka dôveryhodnosti a toto je cena. Ak si chcete nechať peniaze, musíte mať sa sústrediť na téma, na rôzne témy. Komisár, je to pravda alebo nie? Le stručne, pretože ešte sa ďalší hlásia do debaty. Nie je to rozpor Solutions ide o to, že máme určité menu a niečo si z toho menu vyberieme a my navrhujeme, aby toto menu pozostávalo len z troch chodov a nie z 8 chodov, čo je v podstate um, zdravšie, pretože by sme nemali jesť až tak veľa. Ak máme dietu, ak máme druh stravovania, kde sa najeme, síce dosýta, ale nebude toho príliš veľa, tak uh, to bude primerané. To je myšlienka tematickej koncentrácie, aby sme sa zamerali na menej a po druhé, čo je pre mňa dôležitejšie v tejto debate, nevidím rozpor medzi parlamentom a výborom regiónov, pretože by som chcel poďakovať obom za angažované, rýchle um, schválenie našich návrhov. Regionálna politika vo všetkých oblastiach e, je prioritná. Nekritizujem um, a agrárny výbor a tam sa správa ešte ne, nevypracovala výbor regiónov pred letnou, pred, pred letnou prestávkou odovzdal svoju správu. Čiže sme sa nezasekli teraz na regionálnej politike. Potrebujeme finančné rozhodnutia. A teraz budem hovoriť o všetkých regiónoch. Nepoužívate princíp dividend impera, treba um, rovnakým spôsobom pristupovať uh, k všetkým uh, oblastiam a regiónom. Dohodli sme sa na jednotnej architektúre, ktorá je založená na príslušnom finančnom dotovaní. Ak 25 regiónov, ktoré sú menej rozvinuté, zostanú viac ako 70 uh, podporných prostriedkov, tak eh, myslím si, že to zodpoveda našej politike a netreba zaviesť rozvrat do tejto situácie a bol by som rád, keď v budúcich týždňoch a mesiacoch, keď sa bude debatovať o tomto, aby ste zachovali jednotnú líniu. A aj keď eh, riskujem, že sa budem opakovať, chcem povedať, že úplne súhlasím s tým, čo práve povedal komisár Han. Mali sme príležitosť vypočuť eh, si komisiu to tiež e, teraz povedal sám komisár a teraz sme si tiež vypočuli Európsky parlament e, hlasom jeho predsedu pána Šulca a tiež sme si vypočuli rôzne e, hlasy vo výbore regiónov a všetci súhlasíme, že súdržná politika, politika súdržnosti má viac priateľov ako nepriateľov, ale v skutočnosti nemali by sme otvárať strhliny a nemali by sme sa stať jeden proti druhému. My Teraz eh, hovoríme o um, pôsobnosti, ktorá je vlastná pre európske inštitúcie. Treba eh, robiť inteligentné výstavby, každý s tým súhlasí a každý súhlasí s tým, aby existovala politika súdržnosti. Uh, Ne, chcem otvárať túto debatu, no poviem to napriek tomu, ja si myslím, že okrem toho, že vyzývame po inteligentných výdavkoch, e, robíme i is, tú makroekonomickú kondicionalitu a to je asi koniec mojej úvahy. Ďakujem, pani Hübner. E, rýchlo vy sa vyjadrite, než e, sa vrátime k tomu. K tej koncentrácii na témy zvyčajne máme veľa diskusí s komisiou a tu Eh, prebiehajú rôzne argumenty, ale je eh, dôležité, že mm, je obrovská potreba po modernizácii v Európe a nemáme na to dosť peniazy, takže musíme sústrediť na priority a výzvy tejto politiky nie sú len doľadiť ciele EU 2020 na rôzne situácie. Táto politika v skutočnosti je o tom, že e, musíme to prispôsobiť na rôzne potreby a situácie, tie investičné peniaze, ktoré pochádzajú z rozpočtu EU a musí mať e, e, koncentráciu, ale musím sa sústrediť na to, aké sú základné potreby v danom regióne, takže regióny alebo mesta by mali mať právo zvoliť si z širšieho rozsahu vecí, ktoré sú prioritou, na ktoré sa chcú sústrediť a to sa nelišíme od Európskej komisie. My len hovoríme, že by sme chceli mať na výber, aby sme si vybrali e, v rámci regionálu 3-4 um, intervencie z 5-6 e, a ne, aby sme mali um, investovať e, do týchto všetkých cieľov bez ohľadu na to, aké sú priority regionu. Um, stále pár ľudí sa chce vyjadriť. Ja mám tu otázky z Twittera a z počúvacej miestnosti, pán Van Kerk. No, no. The European Liberals have made their... Európsky e, liberáli e, si stanovili ako prioritu e, energetický prechod, takže my sa budeme sústredovať na mikro a malú škálu výroby energie a toto zlepší našu klímu a zníži spaľovanie fosilných palív, pretože milióny našich občanov sa budú zúčastňovať na výrobe čisté energie. Strukturálne fondy zohrávajú kľúčovú úlohu pri Eh, umožnení ehm, tohoto prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku. A kohezné fondy sú najsilnejším eh, nástrojom na to, aby sme to dosiahli. Komisár Hahn eh, v nedávnom prejave v Polsku ste povedali, že mali by sme sa vyhnúť situácii ako v minulosti s tým, že sa ehm, robili investície bez toho, aby sa tieto podmenili priazným vplyvom na malé stredné podniky, aj v mestských, aj vedeckých oblastiach. Chcem sa vás teda opýtať, že prečo nie sú teraz návrhy ako začiatkom tohto týždňa, e, ktoré by vyžadovali 20 fondov RDF sa použije na opatrenia spojené s ochranou ovzdušia a ešte e, nemajú percento v fondoch EU a kohezných fondoch, ale presne vytvárajú takú nerovnováhu, ktorú vy chcete zamedziť. Takže môžete mi vy a pani Hübnerová povedať, prečo nie, to je tá požiadavka 20% fondov RDF, ktorá sa neuplatňovala v kohezných fondoch. A či to chcete zlepšiť? Karoza Heinz Lambert. Ďakujem pekne. Aj keď desiate výročie Open Days je úspechom, nemalo by nám to zaslepiť oči o tom, že Európa sa teraz má veľmi zle. A ak chceme, aby sa Európa mala lepšie, tak sa nemôžeme uspokojiť s tým, že skonštatujeme, k akej skupine priateľov chceme patriť. Európe sa bude dariť lepšie, len ak sa nám podarí ľuďom um, v obciach, mestách, v regiónoch, v dedinských krčmičkách uh, priniesť informáciu, že Európa má pridanú hodnotu a to môžeme urobiť aj v um, strednodobej finančnej perspektíve a preto chcem za moju politickú skupinu veľmi jasne povedať, že podporujeme návrhy komisie a veľmi sa tešíme, že, ako, že sa parlament takto zasadzuje za svoju líniu. Avšak Teraz musíme mať ťah na bránku. Musíme dospieť k rýchlemu rozhodnutiu, ale k dobrému. ozdravenie rozpočtov je veľmi podstatné, ale rovnako podstatné je aj to, aby sme, tak ako teraz v daňovom balíčku je zapracovaná um, um, brzda na vynakladanie prostriedkov a dlhov, aby sme dosiahli nápravu. Ďakujem. Eh, prezident. Eh. Ďakujem, pán predseda. vážení hostia, v mene skupiny ja chcem privítať e, tému toho ročných otvorených dní, no zistili sme, že kľúčom je e, rozlišenie medzi stanoviskami a vyjadrením stanovisk a ich naplňaním. Ja by som chcel zdôrazniť tri problematické otázky mládež a e, trvalo udržateľný rozvoj a investície do energetiky. E, vidíme nárast nezamestnanosti, ale nezamestnanosť medzi mladými je osobitne e, znepokojúca a e, našim, mm, našou úlohou je ponúkať im pracovné miesta a tiež, aby sme mm, riešili nové výzvy našej spoločnosti potom, ako prejdú ťažké časy a takto musíme vytvárať príležitosti, ale je znepokojúce, akým smerom sa obera Erasmus a ďalšie programy pre mládež. Moja otázka je, ako chcete spustiť nové iniciatívy pre mladých Európanoch. A e, po druhé, boli príliš často používané centralizované iniciatívy počas krízy a vzhľadom na to, aké e, sú vážne tieto problémy v kríze, je náležité zapojiť e, miestne a regionálne samozprávy. Na záver chcem povedať, pán komisár a pani Hybnerová, že dúfam, že budete schopní chrániť piliere a rozpočty štruktúrálnej a koheznej politiky, ktoré sú dôležité pre regióny. Ja robím, čo sa dá, aby som vám každému dala slovo, ale... E, Szanowni Państwo, ponieważ e, gorączka na...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 regénov, ale to sú predsa úplne zrejme jasné veci. Ja sa chcem opýtať, či sme schopní vytvoriť e, stabilný programovací rámec bez toho, aby sme potom museli e, vykonávať e, isté opravy korekcie tohoto programovacieho obdobia je potrebné zároveň zachovať stabilitu a prúznosť. Ďalší rečník, čo najkračšie poprosím. Komité de région ont déjà soutenu Milí kolegovia, Európsky parlament ako aj výbor regiónov už podporili vytvorenie kategórie prechodových regiónov v rámci návrhu politiky súdržnosti po roku 2013. Teraz je na členských štátoch, aby sa ujali svojich povinností. Rád by som počiarkol, že Rozpočet na prechodové regióny by neznamenal ani globálne navýšenie rozpočtu na politiku súdržnosti, ani zníženie prostriedkov pre menej alebo viac rozvinuté regióny. Myslím, že politika súdržnosti musí zaviesť jednoduchý, transparentný, efektívny systém pre prechodové regióny. Specifickosť e, regiónov poznáme, ktorých HDP je medzi 75 a 90 percentami priemeru EÚ. Tieto regióny si potrebujú zlepšiť konkurencieschopnosť, potrebujú revitalizáciu hospodárstva a Zavedenie tejto kategórie je, myslím, dobrou ilustráciou princípu súdržnosti, ktorý je zakotvený v zmluve rozdelenie na chudobné a bohaté regióny v EÚ už neodráža územnú realitu a preto musíme tlačiť na členské štáty, aby našli dobrú dohodu, aby tu existovala odvaha na inovácie. Ďakujem. Pani Kedbak, naozaj aj vy dostanete slovo, ale už to musíme ukončiť kolega teraz hovoril o teritoriálnej kohezii, ale to znamená, že musíme mať aj efektívne finančné prostriedky na to. A takisto realizácia tejto e, tranzície v regiónoch. Iba vtedy môžeme hovoriť o koherencii regionálnej politiky a poľnohospodárskej politiky SPP, pretože aj poľnohospodárska politika hrá svoju úlohu v súdržnosti a trvalo udržateľnom rozvoji a zamestnanosti. Preto si myslím, nebolo by náhodou veľmi dôležité, aby sme zosúladili všetko tieto úsilia a nie mať systém, kde sa hádame, že buď SPP alebo súdržnosť, keď potrebujeme obe? Regionálna politika, kohezná politika, štrukturálna politika by nemali slúžiť len same sebe, ale mali by prispieť k tomu, aby um, ďalej budovali kvalitu života v Európe, alebo aby sme dosiahli uz, určitú kvalitu. A podstatným príspevkom ku kvalite života je zdravotná politika. EÚ má vo svojich zmluvách prístup uh, Um, že uh, zdravotná politika má byť zabezpečená vo všetkých oblastiach. Pán komisár Hahn, ako vidíte medzi rozdielmi medzi jednotlivými regiónmi a oblastiami zodpovednosť regionálnej politiky voči tomuto princípu, aby bol uh, dodržaný vo všetkých oblastiach? Ďakujem. My by sme chceli dať aj na odpovede, pretože z Twitteru aj z pod počúvajúci. Z ďalších miestnosti sme dostali otázky a musíme mať, pries, musíme mať priestor. Han, pán Rempoj napríklad spomenul, to je otázka, čo sa dá ďalšie robiť. A ďalšia z Ladisla, od Ladislava Zavadského z Európskeho centra pre regionálnu spoluprácu znie otázka napriek modelu pre inteligentnú špecializáciu, aká bude úloha mimovládok v novej perspektíve, aké dôležité budú pri spolupráci s priemyselníkmi a akademiky. Ďalej od Kelvina Rosa tu máme otázku cez Twitter o tom, ako sa dá znížiť, e, znížiť emisie uhlíka, či by sa nemohlo týmto naštartovať hospodárstvo. A posledná otázka neviem prečítať. To meno je to zo Švedska a to súvisí s rodovou rovnosťou a je úlohou rodovej rovnosti. Nemáme, bohužiaľ, čas odpovedať na tie otázky, ale chcela, chcela by som panelistom dať posledné slovo. Naozaj to bude posledné slovo, každý povedzte iba niekoľko slov a ja vás poprosím, aby ste odpovedali na všetky tie konkrétne otázky, ktoré tu zazneli, pretože nemáme čas ísť otázku po otázke. Vážený pán komisár, vy ste predtým povedali, že otázka, ktorej čelíme, je byť či nebyť. Mohli by sme jednou vetou e, to zhrnúť, aby sme popísali kredibilitu politiky, v ktorej naozaj regióny môžu navodiť e, skutočnú zmenu? Aká by bola tá veta, ktorá by toto všetko v kocke vyjadrovala? Takže kom, komisia, potom pani Hybne a teraz má slovo pán predseda. Chcem len jednoducho odpovedať e, reálne a, to, a dať reálnu odpoveď na reálne starosti spoločnosti. Also die Regionalpolitik. Regionálna politika je srdcom európskej politiky, ak ide o dosahovanie európskych cieľov a pretavovanie do konkrétnych akcií. To musí byť všetkým jasné. Kto verí vízii Európy, potrebuje regionálnu politiku a aj jej presadzovanie, aby sme mohli byť aj zdraví a aj na to musí byť k dispozícii regionálna politika, tak pre zabezpečenie infraštruktúralnej stránky, ako aj ESF, ale tam potrebujeme inteligentné riešenia a na tento účel sme taktiež navrhli Multifund Advoices a dúfam, že v tejto súvislosti sa aj využijú. Ďakujem. Pani Hybner má slovo. Som je mi ľúto, chcem povedať niečo, o čom sme vôbec nehovorili, je to mimoriadne dôležité. Myslím si, že tu je potenciál pre destabilizáciu situácie v regiónoch, ktoré musia e, spracovať obrovské investície v hospodárskej kríze. A je tu riziko, že programovanie bude treba neustále korigovať, pretože tu neexistuje prepojenie medzi špecifikami e, regiónov alebo národnými programami, ktoré sa snažia bojovať s makroekonomickou situáciou a schodkom rozpočtu. Takže nechceme destabilizovať našu politiku ešte viac. A v tomto kontexte chcem povedať aj, že makro ekonomické podmienky, ktoré treba splniť, a sú prísne nastavené, by mali eh, byť faktom, na ktoré sa dá spolahnuť a nie, že platby prestanú plynúť v polovici projektu. A teraz je ten čas, aby sme toto všetko napravili. Už pán predseda Šulc spomínal, že máme 6 až 10 miliardový deficit, schodok v rozpočte EÚ, ale zároveň musíme zaplatiť účty, ktoré plynú z členských štátov EÚ a z regiónov a súvisia s eh, bežiacimi projektmi. Musíme čeliť situáciu, kedy riadiace tými projektov nebudú mať peniaze a preto zastavia projekty. A to je situácia, ktorá bude ešte horšia, zhoršená faktom, že navrhujeme veľmi malé zálohy, zálohové platby na nové projekty. A v takejto situácii fiskálnych obmedzení na regionálnej úrovni a v národných rozpočtoch a ešte aj my e, znižíme európske e, zálohové platby na, alebo predfinancovanie na 1%, voči tomu, čo platíme teraz, tak e, na začiatku nového finančného výhľadu sa môžu ľudia rozhodnúť, že keď budú implementovať rozpočty, toto riziko je mimoriadne veľké a e, v podstate môžu destabilizovať situáciu v legiónoch a potom sa môžu rozhodnúť veľmi negatívne. Dámy a páni, hovorí pani Davis, veľmi ďakujeme, že ste sa k nám pripojili v tejto rozprave. Ak je kľúčové posolstvo, ktoré by malo zaznieť, každý jeden rečník povedal, choďte do toho, pracujte, musíme uh, hovoriť silnejším hlasom. A teraz ste dostali priestor hovoriť silnejším hlasom, prediskutovať si tieto záležitosti do hĺbky. Ďakujem všetkým rečníkom, ďakujem tlmočníkom a ďakujem všetkým z vás a ospravedlním sa, že som bola taká prísna. Ako vidíte, nebolo to ľahké každého usmerniť do svojho časového rámca. A teraz vás pozývam na koktejl a recepciu. Je to zároveň začiatok umeleckej výstavy, ktorá sa venuje interregionálnej spolupráci, je to z výboru regionov a je to od 6.30 do 8.00 na 6. poschodí. Želám vám príjemný týždeň. Dovidenia. Todavía no había recuperado el vital